Dokumenty sú k dispozícii na stránke parlamentu venovanej na tento účel. Predseda pred, eh, odovzdal nominácie petičnému výboru. Výbor 3. decembra eh, organizuje vypočutie kandidátov. Je to k dispozícii všetkým členom otvorené. Pán Rüge k rokovaciemu poriadku. Pán predseda, áno, pripomínam, že je tu zvykom e, zvoniť niekoľko minút pred hlasovaním. Včera viacerí kolegovia neboli prítomní v čase hlasovania v dôsledku toho, že sa nezvonilo v celej budove Európskeho parlamentu. Merci. Ďakujem pekne. A hovorí sa, že to bolo preto, aby nebol prerušený prejav predsedu Junckera a myslím si, že mali by sa teda preskúmať podmienky, za ktorých e, našim kolegom nebolo včera možné hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Rivier. Nie ste jediný, ktorý sa obrátil na služby e, parlamentu a túto vec riešime. Takže Teraz vítam v pléne pána Georga Cereteliho, predsedu parlamentného zhromaždenia OBSE. Je, našim, e, je našou cťou privítať tu na čestnej tribúne pána predsedu OBSE. Pán Cereteli je mi potešením, že vás tu dnes môžem privítať pri príležitosti vašej návštevy v Štrásburgu. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať o návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2020, ale chcem poukázať na to, že pri väčšine týchto hlasovaní je potrebná absolútna väčšina. Momentálne je to 375 hlasov. Takže budeme hlasovať rubrika 1a. Tam máme pozmeňovací návrh blok 1, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Potom pozmeňovacie návrhy 1069, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. E, návrh 1070, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1078, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1079, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 963, kto je za, Má niekto pochybnosti? o 1079. Nie je to tak, takže zamietnuté. Takže, e, prajete si to preveriť, takže 1079, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Je to zamietnuté. 963, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. K rokovaciemu poriadku pán kolega. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. aby som eh, chcel požiadať, aby ste hovorili pomalšie, lebo tlmočníci to nestíhajú. Tí, ktorí nerozumejú po nemecky, tak vlastne nevedia, o čom hlasujeme. Ďakujem vám. Áno, práve mi to tu tiež pošepkali. Musíme sa ešte nájsť e, teda <laughs> na nejakú spoločnú rýchlosť. 964, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 902 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže 138 je tým pádom mimo. 991 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 991. Elektronicky si to preveríme, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Je to zamietnuté. A inak e, stačí e, len zavolať ček, nemusíme hneď organizovať revolúciu, ak má niekto pochybnosti o tom, že som to e, nesprávne či správne posúdil. 266 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 267 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1105 za, proti, zdržali sa prijaté. 269 tým pádom odpada. 1106, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 270 tým pádom padá, 1107, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 993 tým pádom padá. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté tým pádom 1032 padá, 1034 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 32 za, proti, zdržali sa, prijaté 1033, tým pádom padá 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 1036, tým pádom padá 1, 1, 1, 3, za, proti, zdržali sa, prijaté, tým pádom 1035 padá. 1264, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 999 padá. 5-2-2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5-5-4, za? 5-2-2, preveríme. 5-2-2, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5-5-4, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté 5, 4 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5. Preveríme 4, Otváram hlasovanie. 4. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 4, 5, Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté 436 za, proti, zdržali sa, zamietnuté teraz e, hlava 1b, e, e, takže blok 2, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. 909, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 996, tým pádom padá, 262 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 263 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 1201, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 9, 8, 9, 2, 8, 0, tým pádom vybavené. 559, eh, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 9, 2, za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 1001, tým pádom vybavená 1002. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňací návrh 699. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Tým pádom 560100. Prvá časť tým pádom vybavené. Prejdeme ku kapitole 2. To máme blok pozmeňacích návrhov 3. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 1077, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 998, e, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 1080, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1081 za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 984, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1045, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1203, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 1003, vybavené 1206, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Niekto máte pocit, že sme vám nerozumeli pri 1206, nie je to tak, takže 1029, kto je za? A, pardon, 1029 padá, takže 1030. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 1027, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté Prajete si preverenie? Preveríme 1027. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pán Forman. Pán predsedajúci, pán predsedajúci, toto je smiešné. Nemôžeme, nie sme schopní to sledovať, je to príliš rýchle, tlmočníci to nestíhajú, nie sú schopní to všetko stíhať, treba, aby ste spomalili. A ľudia pracovali usilovne na tomto rozpočte, takže treba, aby sme skutočne hlasovali tak, ako treba. Also, Takže ešte raz, dámy a páni. Pán kolega, ak si chcete vypočuť aj e, moju odpoveď, tak bez sluchadiel asi nie. Ja sa snažím, počujem, že anglické tlmočenie je dnes trošku pomalšie než obyčajne. Takže 1027, zamietnuté. 561 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Takže 1000 CP2, tým pádom menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 1050 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Blok pozmeňovacích návrhov 4, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté 986, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1229 za, proti, zdržali sa, prijaté. 987 tým pádom padá. 1047 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 308, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté tým pádom 141 padá. 1226, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, tým pádom 1048 padá, takže 1082, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 927, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 988, tým pádom padá, 925 CP1 za, proti, zdržali sa prijaté 1037 padá, 1038, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12, preveríme si 145. -ku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. koniec hlasovania. Zamietnuté. 1246, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme 1246, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. 12.22. Kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté, tým pádom 149 padá. 1223, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, tým pádom 150 padá. 151, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme 152, otváram hlasovanie. 151. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Eh, Konec hlasovania. Zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, prijat, e, zamietnuté. 806 kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Tým pádom 153 padá. 4, eh, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, tým pádom 154 padá, 1263 od, e, za, proti, zdržali sa, Prijaté. Tým pádom 6 spadá. E, polo, blok pozmeňací dávo 5, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté 5, 3, 9. Kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 3, 6, 0. Kto je za, proti, Zdržali sa prijaté 549, tým pádom padá. 1040, eh, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 1039, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 1041, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 40, 1042, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté po identické 579 a 1043 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Identické pozmeňovacie návrhy 580 a 1044. E, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12, 15, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 146 tým pádom padá. 147, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 589, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1265, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 591, e, tým pádom padá. 592, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 1075 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5.16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 2, 4, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7, 6, 5 za. A preveríme 2, 4, 6, 246. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 7, 6, 5, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme 765. 765, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Zamietnuté. 328 za, proti, zdržali sa, prijaté 403, kto je za, pardon, 4.0 tým pádom vybavený. Prídeme k kapitole 5, komisia, blok pozmeňovacích návrhov meno, e, číslo 6, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 595, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 1061, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1062, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1063, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1064, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1065, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté 1066, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 1067, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 1068, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté blok 7, pozmeňovacie návrhy v mm, kapitol 5 parlament, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 628 za, Pani kolegyňa, nech sa páči. Hi, um... Áno. Pre nás e, vlastne to hlasovanie nebolo otvorené, aby sme mohli hlasovať. Also, auch hi... No, uh, hi, pani kolegyňa. <laughs> blok 7, tam nebolo menovité hlasovanie, preto stačilo zvihnúť ruku. 628 za, proti, zdržali sa zamietnuté 636 za, proti, zdržali sa zamietnuté 646 za, proti, zdržali sa zamietnuté 647 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Kapitola 5, e, súdny dvor, kap, e, os, blokové hlasenie 8 za, proti, e, zdržali sa. Prijaté. Teraz kapitola 5, dvor auditorov, blok 9. Kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz ekosok, blok 10. Kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté Výbor regionov, e, blok 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Mm, ombudsman blok 12, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. E blok 13, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. SVČ, blok 14, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 204 za, proti, zdržali sa prijaté 6, 7, 8, tým pádom páda. 205 za, proti, zdržali sa prijaté 6, 7, 9, tým pádom padá 6, 8, 0 za, proti, zdržali sa zamietnuté 208 za, proti, Zdržali sa prijaté 681 páda 209 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Vidíte, pán Formen, teraz ste boli príliš rýchli. 6, 8, 2 tým pádom padá. 2, 2, 1 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 6, 8, 3 padá. 12, 50 za. Proti. Zdržali sa prijaté 6, 8, 4 a 250 tým potom e, padajú. Potom tu máme ešte pozmeňovací návrh týkajúci sa výdavkom mimo VFR. To je pozmeňovací návrh 1046, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže preveríme, otváram hlasovanie. 1046. 1046. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz tu máme pilotné projekty a prípravné aktivity. Blok pozmeňacej návrh 15. Kto je za... Nie, tu máme menovité hlasovanie, takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Všetky ostatné pozmaňovacie návrhy k pilotným projektom a prípravným aktivitám sú tým pádom uh, odpadávajú. Pre... Teraz dostane slovo predseda rady Tilly Kainen. Pán predsedajúci, eh, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, Európsky parlament práve prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k stanovisku Rady návrhu e, rozpočtu na finančný rok 2020. Ja beriem na vedomie rozdielne pozície našich dvoch inštitúcií, pokiaľ ide o návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý predložila komisia. A ako predseda rady súhlasím s tým, aby predseda Európskeho parlamentu zvolal zmierovací výbor podľa bodu C odseku 4 článku 314 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán štátny tajomník. A tým pádom sa zvolá zmierovací výbor. Menovité hlasovanie tu nie je potrebné. Takže prejdeme k správe, kolegyne Holmajer, Gardia Zabaz Rubial a začneme odsekom 1. Pozmeňujem návrh 1, kto je za, proti. Ešte raz prosím, kto je za? Pozmeňujem návrh 1, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 2. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 43 e, za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 44, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté sa na 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pôvodný text tým pádom padá. 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 34. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Konec hlasovania. Zamietnuté 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 75. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté 76, opäť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 23 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Preveríme 23. Otváram hlasovanie. 23. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. 42 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 25 za, proti Zdržali sa? Zamietnuté. 36. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 38. Menovité otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania prijaté 39, e, menujte. Otváram hlasovanie. Kon- hlasovali všetci. koniec hlasovania. Zamietnuté 35, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 26 za, proti Zdržali sa zamietnuté. 5 menovité otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 27 po troch častiach všetky menovite. Takže prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tretia časť padá. 28 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 29 menovité. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 30 menovité. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 57 za, proti Zdržali sa zamietnuté 68 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 58 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 60. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 61, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 49 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 59 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 11 za, proti, Zdržali sa. Zamietnuté 62 menovité. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa, prijaté 60. Preveríme si 63. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 64 menovité hlasovanie. Otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 65, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté 55 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 menovité otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 37 menovité otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 14, menovité otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 15 mm. menovité. 15 menovité. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 17 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 31 menovité, otvorím hlasovanie. 31. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 35, teda odsek 35, pôvodný text, to je za, proti, zdržali sa, prijaté 51 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, z, za, proti, zdržali sa, takisto zamietnuté. 72 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 32 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovacie na 19 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. E, prosím ešte raz, kto je za? Druhá časť 19. Proti. Zdržali sa. To preverím. Máme tu jednu politickú skupinu, ktorá sa vôbec nehlási, takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. To bolo tesné, zamietnuté. Tretia časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretiu časť preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Nuž, keď potom pri preverení sa konečne začnete e, hlásiť, tak to sa mení. Dobre, 20, menovité, otvára hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Potom tu máme 40. Pán Willem Sendal os, naznačil ústny pozmeňovací návrh. Ďakujem. Mám všetky pozmenujúce návrhy. Mm, oslovili ma mnohí, ktorí by to chceli podporiť, ale obávajú sa dôsledkov pre utečencov a občianskú e, spoločnosť a preto predkladám tento pozmenujúci návrh. To znamená, že celý to znenie bude e, zmraziť všetky platby fondov Turecku a s vylúčením e, a to znamená e, pre občianskú spoločnosť a potom sever, severovýchodná Sýria. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Willemsen. Sú proti tomu námietky? No, ak by som to teda ešte raz mohol vysvetliť, eh, nie je možné eh, vystúpiť sa z teda prihlásiť sa s ústnym vystúpením. Sú proti tomu námetky, Tie námetky nie sú eh, ústne, ale vidím, že tu viac kolegov vstáva, viac než 40, čím týmto ústny pozmeňovací návrh nie je prípustný, takže budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 40 pôvodnom znení. Kto je za? Proti? Je to veľmi neprehľadné. Takže si to preveríme elektronicky, tom hlasovanie. No, 40 no, v pôvodnom znení. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté 21. Menovité otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté 16 menovité. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 70 kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 33, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania prijaté. Takže prístupíme k správe Petri Sarvama. Tu máme jedno hlasovanie o celom uznesení, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A potom návrh uznesenia, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania prijaté. Teraz tu máme správu Izabel Garcia Muñoz, takisto absolutórium, čiže rozhodnutie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté a uznesenie ako celok menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. A ešte tu máme návrh uznesenia eh, k námetke podľa článku 12. To je uplat- posudzenie vplyvu prípravkov na ochranu rastlina včely medonosné. Eh, chcel by som ešte využiť túto eh, príležitosť, kolegyňa a kolegovia, keďže ešte mnohí z vás ste noví. Chcem poukázať na to, že prosím svoje hlasovacie karty nechajte v hlasovacom zariadení, až kým sa zhasne svetlo ak eh, vyťahnete kartu pred ukončením hlasovania, tak sa váš hlas stratí. Eh, nebude započítané ani za proti alebo zdržanie sa, ale ani vaša účasť na hlasovaní. Takže budeme hlasovať o uznesení ako celku. Menovité otváram. Potrebná je absolútna väčšina. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Poprosím vás, aby ste eh, honorovali toho rýchle hlasovanie tým, že rýchlo opustíte miestnosť, aby sme mohli pristúpiť k vysvetleniu hlasovania. Ako obyčajne, niektorých kolegov, ktorí budú ešte postavať na chodbe. Dámy a páni, colleagues. Eh, kolegyňa, kolegovia, eh, ospravedlňujem sa. Moja chyba. Chcem dať slovo ešte komisárovi k tejto téme. Ďakujem za slovo. A komisia berie na vedomie rozhodnutie Európskeho parlamentu aj pokiaľ ide o návrh nariadenia a myslím, že to je v súlade s tým, čo stanovila rozhodnutie Rady 368 z hľadiska komitológie číslo 1107 a pokiaľ ide o implement, o vykonávacie právomoci, tak e, stály výbor vydal stanovisko k tomuto návrhu e, v tom smysle, že bude proti. Ide o opatrenie, ktorého účelom malo byť e, posilnenie právomoci a v súvislosti s usmerením, ktoré budú usmernením, ktoré bude prijaté v tomto zmysle. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Pán komisár, ospravedlňujem sa vám, bola to moja chyba, hovorí pán predseda. Kolegyňa, kolegovia, prosím, rýchlo opustite miestnosť, ak nemáte vysvetlenie hlasovania. Alebo ak to nechcete počúvať. A po nejakom čase, eh, ako už býva zvykom, ak tu budú postavať ešte kolegovia, tak ich eh, menovite vyhlásim, aby eh, sa dostali do zápisnice. Ak chcete do zápisnice, zostaňte stať, kde ste. Pán kolega Galer. Pán McAllister. Pani Kalniete. Pán kolega Weber. Pani Mecola, pani kolegyňa Mecola. Pán kolega McAllister, pán kolega Gáler, pán kolega Weber, páni kolegyňa Kalniete, Pán kolega Donžon. So. Takže začneme vysvetlením hlasovania. Najprv k správe kolegyni Holmajer a Garia Zabal Rubial o Všeobecnom rozpočte Európskej únie na rok 2020, všetky oddiely. A slovo dostane pán Lundgren. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, práve sme hlasovali o rozpočte a moja strana hlasovala nie a súvisí to s tým, že vidíme, že sa to plýtva peniazmi, astronomickými sumami eh, v tomto parlamente a neberie sa ohľad na to, že odpustí Úniu Európska, eh, eh, Veľká Británia. Musíme teda znížiť rozpočet a tu sa stále kladú vyššie požiadavky na rozpočet, čiže treba ukočiť toto plýtvanie E, nám to bude to stále znepokojúcejšiu výšku a teraz sa ukazuje, že Rada ministrov vynakladá aj peniaze e, daňových poplatníkov aj nejaké voľné kampanie a viac než 40 tisíc švedských korún e, na nejakú jednu kampaň. Minulý rok 625 tisíc tisíc na nejaké eh, slavnostné večere pre zamestnancov a dizajnový nábytok a tak ďalej. Proste toto musí skončiť. Ďakujem pekne. Herr Kollege Lambert, Herr Kollege Bütikofer. Pán Lambert, pán Bütikofer. Frau Kollegin McGuinness. Pani McGuinness, pán kolega Karas. Ďakujem pekne, pán Lundgren. Slovo má pán Keller. Nech sa páči. Chcel som len vysvetliť niečo v súvislosti s týmto materiálom. Bol som v Palestíne sama a videl som na, priamo z prvej ruky, aký dopad má okupácia na túto krajinu. A tak navrhujem, aby sme zabezpečili, že sa obnoví aj financovanie UNRWA, pretože za posledné roky sme boli svedkami systematického podkopávania e, dvoj, riešenia dvoch štátov v rámci teritoria. A toto má veľmi vážne dôsledky na život palestíncov na západnom brehu a aj v pásme Gazy. Takže financovanie by malo byť obnovené a taktiež vyzývam USA, aby zabezpečili, že aj oni sa vrátia k rokovaciemu stolu a budú túto e, toto smerovanie, podporovanie. Pretože vieme, že je to, má to veľký e, dopad na deti a ich e, školskú dochádzku a tak ďalej. Proste určite USA a Izrael do toho majú čo povedať a my samozrejme, ak nezvýšime rozpočet, tak budeme spoluvinníkmi tej situácie, aká je v Palestíne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Keller. Teraz má slovo pán Čološ. Pán, pán Čološ, nech sa páči. Ďakujem. Pardon, teraz má slovo pán Weimers. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pokiaľ je o švedský rozpočet, tak je príliš veľký a príliš sa tam plitva peniazmi. A keď si zoberieme štyri slobody, ktoré veľmi potrebujeme v rámci EÚ a sú principiálne, a to by sme mali práve podporiť. Hovorím tu po nemecky, aby som jasne povedal pánovi Manfredu Weberovi, predsedovi EPP, aby som mu túto otázku jasne položil. Jasné, pán Weber, vy ako konzervatívec by ste chceli udržať dane na rozumnej úrovni, ale prečo potom eh, poskytli tieto lacné, alebo proste listky na Interrail zadarmo pre mladých ľudí. To je taká socialistická myšlienka predsa, nie? daňoví poplatníci v Európskej únie by určite mali z toho viac, keby ste opustili tieto socialistické prístupy. Ďakujem, pán Weiners. Teraz na minútu má slovo pán Pospíšil. Pán predseda, ďakujem pekne. Podporil som a podporujem túto verziu rozpočtu. Podľa mňa je tam celý rad pozitívnych prvkov. Pre nás je veľmi dôležité, aby sa zvýšili prostriedky na Frontex, o tom sme hovorili aj vo volebnej kampani, dôležité zvýšiť prostriedky na Erasmus, ktorý tiež pokračuje považujeme za dôležitý program a podporuje mobilitu a vzdelávanie mladých ľudí. A je to nepriamy dobrý nástroj na boj proti nezamestnanosti mladých Európanov. Za pozitívne pokladám aj to, že temer petina rozpočtu Európskej únie smeruje na ekologické programy a je to nasmerované na boj proti klimatickým zmenám. To je veľmi dôležité, keď debatujeme o tom, ako Európska únia bojuje proti klimatickým zmenám. Rozpočet ktorý prejednávame, práve je dôkazom toho, že je, je teda, že je potrebné týmto smerom peniaze poskytnúť. Podporujem tento rozpočet a verím, že aj dojednanie medzi inštitúciami EÚ bude, e, bude tento rozpočet schválený. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pospišil. Slovo má pán, pani kolegyňa Karthy. Ehm, vážené dámy a páni, nemôžem podporiť túto správu, pretože sa tu hovorí aj o vojenských záležitostiach a Jirsko je neutrálna krajina. Nie je teda správne, že Európska únia by nás v Írsku mala tlačiť k tomu, že budeme vytvárať Európsku armádu. Takže sme rozhodnutí bojovať proti tomto. Preto nedokážem tento rozpočet podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Garty, slovo má pani Šejdrová. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. E, všetci prítomní, ja som podporila tento návrh rozpočtu na rok 2020, pretože obsahuje dôležité riešenia, ktoré podporujeme. Je to práve program Erasmus, teda vzdelávanie, stáže pre mladých ľudí, ktorí potrebujú naštartovať svoj život. Za posledných 6 rokov podporila Európska únia vznik nových 14 miliónov miest pre nezamestnaných a určite tieto prostriedky prispievajú k tomuto trendu. Som rada, že boli zamietnuté niektoré zhubné návrhy, napríklad zastaviť spoločnú polnospodárskú politiku. To by sme teda pripravili o podporu tisíce malých a stredných e, rolníkov a poľnohospodárov. Som rada, že sa to zamietlo. Naopak sme schválili návrh, aby Európska únia v budúcom roku pozastavila financovanie predstupných fondov s Tureckom, samozrejme, aby neboli zastavené tie aktivity, ktoré podporujú občianskú spoločnosť, študentov, skrátka tie aktivity, ktoré podporujú demokratický systém v Turecku. Ďakujem. you. Ďakujem pekne, pani Šojdrová. A, a aj e, vám zatlieskali z tribún. A teraz má slovo pani Levreton. Ďakujem za slovo, pán predseda. Podobne ako moji kolegovia. A ja som hlasoval proti tejto e, správe, pretože E, to bude mať či proste dopad na e, zamest... pracovné miesta v oblasti e, zam... polnospodárstva. Momentálne spoločná pol... polnospodárska politika ešte stále funguje. Čo ale môžeme urobiť v krátkodobom horizonte je podporiť túto politiku a snažiť sa ju zlepšiť. Predovšetkým by som chcel zaviesť strop na pomoc veľkým farmám, aby sa viac podporovali malé farmy a hospodárstva. A v tomto je to aj aspekt udržania francúzskej identity. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Libreton, teraz má slovo pani Aguilera. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem povedať, že som hlasovala za tento rozpočet na budúci rok, pretože je dostatočne ambiciózny a prichádza s viacerými programami. Predovšetkým ide o podporu spoločnej poľnohospodárskej politiky a určite polnohospodárstvo potrebuje viacej prostriedkov nielen na prospech samotných eh, polnohospodárov, ale je to aj z hľadiska rozvoja vidieka veľmi dôležité. Napríklad eh, veľmi eh, veľkou